Przeciwko wypowie się pan Weber. Ďakujem veľmi pekne. Pán Weber jest proti. Mhm. to tak, že tu máme rôzne rýchlosti za EPP. Chcem povedať, že náš plot by bol zrelý na prijatie, tak my by sme boli radi, keby sa prijala táto správa Kalo. Boli by sme radi, keby sa prijala tento týždeň. Ďakujem pekne. Takže vlastne budeme hlasovať. Kto je za návrh zelených a socialistov, aby sa odložila správa Marie Galo? Ďakujem. Kto je proti? Musíme si to ešte skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Všetci ste hlasovali, prosím? Takže končíme hlasovanie. Takže návrh je prijatý. Správa Mariet Galo sa tým pádom odkladá na budúce pravidelné zasadnutie parlamentu. Takže nemáme žiadne návrhy na zmenu v rokovacom programe na útorok stredu. Na štvrtok je tu od e, európskych je tu jedna e, požiadavka na zmenu v nasledovnom znení. Poprvé, najprv Zimbabwe, potom Venezuela, potom Severná Korea. Čiže v podstate len o to, aby sa zmenilo poradie jednotlivých tém. Pán Kalaman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že táto požiadavka nie je kontroverzná. V podstate máme len záujem troška zmeniť poradie. Sme za to, aby sa začalo zo Zimbabwe, potom Venezielou a potom by sa pokračovalo ďalej Severnou Koreou. V podstate pre viacerých členov je vhodnejšie, keby sa začalo Zimbabwe ako témou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu. Prvnež tak ale urobíme, kto si želá podporiť tento návrh, nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako kolega zdôraznil, nie je to otázka toho, že by sme pridávali do programu nejaké ďalšie body alebo že by sme niečo vybrali z neho. V podstate sa mení len poradie prejednávaných tém. Myslím si, že tento návrh sa prijať dá. Ďakujem. Že nás žal niekto vyjadriť sa proti tomuto návrhu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, chcel by som sa spýtať pána Kelenena. Vážený pán Kelenen, povedzte nám, prečo je to pre poslancov ľahšie, keď sa bude diskutovať o Zimbabve na prvom mieste a pre ktorých poslancov to bude ľahšie? To je totiž veľmi dôležité rozhodovacie kritérium. Opakujem ešte raz. Prečo Aký je dôvod na to, aby bolo Zimbabve na prvom mieste? Prečo sa vám o to ľahšie di- dis- diskutuje? Uh, Mr. Schulz puts me in a very difficult position. No, ocitol som sa v ťažkej situácii a v podstate ja som uh, túto požiadavku priniesol v mene kolegu, takže <laughs> bol som požiadaný, aby som to tu predniesol. <laughs> Takže vždy eh, najlepšie je byť úprimný voči pánovi Šulcovi. Tak som úprimný. Takže pristupujem k hlasovaniu. Kto je za, prosím, zdvihnite ruku.